hlavy štátov a predsedovia vlád, ktorí neboli vždy na úrovni historickej zodpovednosti, to aj vypočuli si a vzali to do úvahy predseda. Ďakujem pekne pánovi Perionovi a hlasovať sa o to bude dnes, popo- dnes ešte dnes. Teraz ďalšia správa. Ďalší bod programu je správa pána Kirilova k stratégii EÚ e pre Zakaukasko. Pán Kirov má slovo na 4 minúty. Pán predseda, pán komisár File, milí kolegovia, pre všetkom by som sa chcel poďakovať tieňovým spravodajcom a všetkým kolegom, ktorí pri, pomohli pri príprave tejto správy, ktorá sa pojednáva o stratégie o potrebe stratégie EÚ pre Zakaukasko. Zakaukasko e, je región, ktorý e, nie je v bezprostrednom susedstve, je tam morská hranica s Rumunskom a Bulharskom, ale je táto časť, e, toto územie dôležité z hľadiska bezpečnostného, preto by sa Európska únia mala aktívne zúčastňovať podpore Armencov, Azerbajčanov a Gruzincov, aby si vytvorili demokraciu a dobré susedské vzťahy Európsky parlament silne podporuje všetky iniciatívy, ktoré zvyšujú prítomnosť Európskej únie v tomto regióne a konkrétne tú posled, najnovšiu, teda východné partnerstvo, ktoré tvorí veľmi dobrý, dobrý rámec pre zlepšenú hospodárskú spoluprácu, respektíve spoluprácu, zabezpečuje aj voľ, čiastočný voľný pohyb osôb a e, e, uzatváranie dohod o voľnom obchode. Toto je práve ten prístup z oboch strán, ktorý je v záujme všetkých troch krajín v ich úsilí smerom k väčšej demokratizácii. Správa dobrých rozpráva vecí verejných, právny štát a rešpektovanie ľudských práv sú absolútne dôležité pre budúce zadefinovanie vzťahov s týmito krajinami. Preto Európska únia by mala poskytnúť im technickú a finančnú pomoc, aby sa tieto princípy podporovali v rámci politickej e, kondicionality. Strategická geomopolitická poloha týchto krajín vlastne zvýšila zvýrazňuje ich dôležitosť, pretože predstavujú e, transportný koridor, ktorý spája Kaspickú oblasť s Európou a takisto aj keď Európskej únie záleží na zabezpečení energetickej bezpečnosti, to všetko spôsobuje, že tieto krajiny sú dôležité aj v kontexte pripraveného projektu ropovodu e, teda Nabucco. Avšak e, tieto ciele sa však ťažko budú dosahovať, keď bude naďalej pretrvávať veľmi silný tieň nad týmto regiónom. Otázka náhorného Karabachu, aj všetko, je tam ohrozená politická stabilita, aj sociálno-ekonomický vývoj. Žiaľ, v, v, počas vojny v roku 2008 v Gruzinsku si Európska únia uvedomila, že musí hrať dôležitejšiu úlohu v tomto regióne aj z hľadiska prevencie konfliktov a managementu konfliktov. A práve kvôli týmto konfliktom a vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti platnosti, to všetko vedie k tomu, že je potrebné zabezpečiť silnejšiu eh, externú politiku Európskej únie vo vzťahu k týmto krajinám. Doteraz eh, napríklad stanovisko Európskej únie náhodnému Charabachu úplne chýbalo a vyjadrenia doteraz boli nepostačujúce. Čiže keď Európska únia chce byť aktívna, musí byť aktívnejšiu politiku. Európska únia by mohla byť medzinárodným sprostredkovateľom, ktoré by mohli akceptovať obe strany z nepriateľnej strany a preto Európska Európska únia má svoju, svoje miesto byť vedúcou silou v hľadaní ehm, riešení, zabezpečovaní kontaktov medzi ľuďmi, vysielaní misií do, týchto, do tohto regiónu v hľadaní politického riešenia. Takisto je potrebné vyvinúť osobitné úsilie z hľadiska ehm, vrátenia stovky tisíc osôb, ktoré boli vnútorne presídlené. Takisto ehm, Európska únia má prostriedky aj skúsenosti, ktoré tomu, ako sa tvorí tolerantnejšia atmosféra a mala by to uplatniť aj v Zakaukazku. Mala by takisto ukázať ľuďom zo svojich skúseností, že dokážu žiť spolu v miery a prosperite a môžu na, opäť vrátiť dobré vzťahy, ktoré existovali v minulosti. A to je práve hlavnou úlohou Európskej únie, ktoré sa musí pokúsiť presvedčiť lídrov a hlavne v mysle ľudí, že je mm, mier v regióne je to najdôležitejšie a nie e, napätie a konflikt. Takže toto je všetko veľmi dobrá budúcnosť, keď to budeme robiť spoločne. Ďakujem pán predseda. Predseda, ďakujem. Teraz dám slovo komisárovi Fulemu. Uh, uh, pán predseda, ja som rád, že sa môžem zúčastniť tejto výmeny názorov k týmto trojom krajinám z Južného Zakaukaska. Ja už som viedol veľmi dobrú diskusiu k, o Zakaukasku s členmi výboru pre AFE 23. apríla tesne pred mojou návštevou tohto regiónu. Ja túto správu vítam ako hodnotný príspevok k tomu, akým spôsobom by mohla Európska únia byť e, podporovateľom silnejších vzťahov s Arménskom, Azerbajdžanom a Gruzinskom ale my máme jasný alebo pevný rámec v rámci európskej susedskej politiky a v rámci východného partnerstva, ktoré boli spustené minulý rok. A prvé z krajín, e, pre, tieto boli jedné z prvých, prvých krajín e, európskych priorít v rámci týchto, v rámci týchto politik. A tieto plnenie týchto politík vlastne posilní našu prítomnosť. Chcel by som zdôrazniť dva dôležité milníky na tejto ceste. Minulý týždeň komisia publikovala svoju tretiu správu o pokroku v Zakaokavsku a v týchto krajinách a akčné plány a takisto aj zverejnila pravidelné hodnotenie ich vývoja z hľadiska politických a ekonomických reform v týchto, kraj, týchto krajinách Takisto bola hodnotená ich spolupráca z EÚ. Tentokrát sme sa rozhodli pre 5-ročné obdobie ehm, pre balík východného partnerstva a dôležité hlavne je, aby sme mohli zabezpečiť extenzívne konzultácie tu aj s členskými štátmi, aj tu s vami v Európskom parlamente, aj s našimi partnermi v rámci tohto, e, tejto susedskej politiky, aby sme od všetkých dostali tie správne informácie, že či sme teda uplatňovali tie správne nástroje a správne postupy v regióne, že či to všetko je vhodné a že či aj rýchlosť a rozsah našeho úsilia je správnym smerom. Výsledky tohto, týchto diskusí budú potom mm, prezentované v budúcoročnom, mm, v budúcoročnej revíznej správe tohto balíčka. Bude to všetko koherentnejšie a malo by to viesť k väč, vyššiemu pocitu spoluúčasti našich e, susedov. Takisto je potrebné zabezpečiť adekvátne zdroje pre budúc, v rámci budúcej finančnej perspektívy. Potom druhým milníkom je práve schvalovanie zo strany rady e, minulý týždeň, kedy vlastne sa otvorili as, rokovan, asociačné, alebo rokovania o asociácii s týmito troma krajinami a to je jasný signál našich, našho silného záväzku prehlbovať naše vzťahy s krajinami za Kaukazka na báze spoločných eh, princípov hodnot eh, demokracie, právneho štátu a rešpektovanie ľudských práv. Komisia takisto už pripravuje eh, sa na začatie týchto rokovaní, čo sa očakáva v najbližších mesiacoch. Tieto dve oblasti jasne vyjadrujú demonstrujú, že Európska únia už má dobre pripravenú e, vyčerpávajúcu stratégiu pre Južné Zakaukasko a chceme tento potenciál absolútne využiť. No, chceme pripraviť takú stratégiu, ktorá priblíži tento región bližšie Európskej únii. Stení poslanci v svetle správy pána Kirilova ktorá je veľmi hodnotným dokumentom a veľmi silným príspevkom. Chcel by som uviesť, že stanovisko Európskeho parlamentu sa blíži k stanovisku komisie v množstve bodov, čo sa týka stability a bezpečnosti Južného Zakaukaska. To má priamy vplyv na Európu, preto Európska únia zdieľa zodpovednosť e, pri hľadaní mierového riešenia konfliktov a budovania dôvery z otázky zakaukázka e, sú, e, sú v záujme EÚ aj kvôli určitým dopravným prepojeniam a linkám a takisto posilnené právny štát a ľudské práva pomôžu takisto aj obchodným vzťahom a Takisto bude toto všetko prebiehať v rámci dohôd o spolupráca a partnerstve. Verím, že Európska únia je na správnej ceste pri posilňovaní vzťahov s Arménskom, Azerbajdžanom a Gruzinskom. Chcel by som ale zdôrazniť, že e, zodpovednými za vybudovanie konštruktívneho rámca je vlastne práve to spoločné úsilie naši mm, partneri sa, keď sa chcú približovať Európe, to musí byť eh, viditeľné vo väčšej demokracii a väčšej politickej stabilite a takisto v hospodárskych otázkach. Preto musíme eh, podporovať eh, Arménsko, Azerbajdžan a Gruzinsko, aby sa mohli blížiť k demokratickej prosperujúcej spoločnosti, ktorá žije v míri so svojimi susedmi. Predseda, ďakujem pekne, pán komisár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 by som sa chcel vyjadriť k stanovisku e, výboru INTA k tejto téme. Viem, že je to citlivá správa, ale stratégia, ktorou sa zaoberá, je veľmi dôležitá pre úspech e, politiky susedstva. A je dôležitá preto, aby EÚ bola naozaj globálnym partnerom tohto regiónu. Je veľmi veľa možností v oblasti energetiky, e, správy a riadenia a je teda potrebné, aby si Európa e, stanovila tieto otázky ako prioritu e, v tejto oblasti. Geostrategická situácia v Arménsku, Azerbajdžane, úloha Ruska, všetko to, e, to tomu sa treba venovať. Treba bojovať proti obchodným bariéram, podporovať obchodnú výmenu, lebo aj táto umožní Um, potom aj um, posilniť stabilitu regiónu, aj zlepšiť situáciu v oblasti ľudských práv. Myslím si, že Európska únia sa musí snažiť o vytvorenie zóny voľného obchodu uh, v Zakaukasku. To by prispelo k riešeniu konfliktov v tejto oblasti a zlepšilo by to aj um, tú uh, kapacitu týchto uh, krajín um, správne teda um, riadiť veci verejné. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán Kazak. Teraz prejdeme k rečníkom za jednotlivé politické skupiny. O druhej sa bude hlasovať. E, prosím, máte to na pamäti a pridržávajte sa svojho rečníckého času. Pani Ibrizagič na dve minúty. Herr Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár. Dnes budeme hlasovať o správe o potrebe stratégie Európskej únie pre Zakaukasko. Toto je mimoriadne dôležitá problematika. Európska únia teraz zohráva aktívnejšiu politickú úlohu v tomto regióne a toto je zásadné. Ako jediná spravodajkynia za skupinu EPP som naozaj chcela počaknúť úlohu Európskej únie v Zakaukásku, teda kroky, ktoré môže urobiť Európska únia v záujme praktickej pomoci príslušným krajinám, aby sa priblížili k Európskej únii. Každá jedna z týchto krajín svojim vlastným tempom, vychádzajúc z vlastných osobitostí. A tá správa teda hovorí o tých rôznych fázach, v ktorých sa má aplikovať stratégia Poprvé, zvýšenie tempa rokovaní o liberalizácii vízového styku, vytvorenie zóny voľného obchodu medzi Európskou úniou a regiónom Zakaukáska. Všetky krajiny tohto regióna, Arménsko, Azerbajdžan aj Gruzínsko, sú niekdejšími členmi Sovietskeho zväzu. A Rúsko stále má v dôsledku toho vplyv v tomto regióne. Pre mier a bezpečnosť v tomto regióne je dôležité, aby Európska únia bola bližšie k tomuto regiónu v budúcnosti. Musíme týmto krajom dať perspektívu Európskej únie. Toto je naozaj kľúčové eh, v záujme stability a mieru na eh, Zakaukasku. Je veľmi dôležité, aby sme si uvedomovali tam tie zmrazené konflikty, latentné konflikty a musíme predchádzať ich vyostreniu do budúcna. Takže sa teším, že v tomto texte viackrát opakujeme našu bezpodmienečnú podporu dodržiavaniu medzinárodných e, dohovorov o hraniciach v tomto regióne a tiež uznávame v plnej miere Južné Osecko a Abcházsko Eh, ako súčasť eh, Gruzínska, teda eh, že zamietame postav, stanovisko Ruska, ktoré ich uznalo. Takže poprosím všetkých členov tohto parlamentu, aby podporili aj naše pozmaňovacie návrhy. Ďakujem pekne. Teraz za socialistov dostávame minúty slovo pán Svoboda. Pán predseda, dovolte mi, aby som sa poďakoval najskôr kolegovi Krylovovi za odvedenú prácu je to naozaj hodnotný príspevok do našej stratégie pre tento región. Ja som nedávno navštívil tento región, bol som v Tbilisi a niekto z regiónu povedal, že regionálna spolupráca je určitým konceptom, konceptom, ktorý im nanúcuje Európa. A to si myslia viacerí politici, viaceré politické špičky v tomto regióne, že vôbec nechcú našu spoluprácu, ale keď nám to Európa nanúcuje, tak asi nebudeme mať inú voľbu. Myslím si, že musíme jasne povedať, áno, pre nás v Európe regionálna spolupráca je základom, základom dohody, základom mieru a tento model by sme radi uplatnili aj v tomto regióne a nátlaky zvonku, negatívne vplyvy zvonku, napríklad od veľkého brata Ruska, Takéto vplyvy by iste neboli také silné, keby tieto krajiny náležite spolupracovali. Tento región je dôležitý nielen pre Európu, ale aj pre susedov. Napríklad hovorím o Turecku. S Tureckom veľmi dobre spolupracujeme. A ja by som sa naozaj tešil, keby tie dva problémy, za ktoré je spolupovedné aj Turecko, tak aby tieto dva problémy boli poriešené. Ide o konflikt s Arménskom a ide o konflikt v Náhornom Karabachu. Ja pevne verím, že v najbližšom čase nájdeme riešenie, pretože e, nič e, neodporuje vyriešeniu týchto konfliktov. Arménčania by e, mohli opustiť regióny a toto by vytvorilo predpoklady na zmierenie medzi Tureckom a Arménskom. My v našej frakcii, ja osobitne a kolega Severin sme vždy propagovali tú úniu pre Černomorskú oblasť, pretože si myslíme, že spolupráca tejto oblasti s EÚ, ale aj so susedmi, Tureckom, e, Ruskom je veľmi dôležitá a myslím si, že to, čo je v správe, môže nájsť pokračovanie práve v takejto vízii. Dúfam, že táto vízia čoskoro bude aj skutočnosťou. Ďakujeme pán Svoboda a za e, skupinu ALDE teraz pani Nikolaj. Ďakujem, pán, pani, e, pán predseda. Ako tieňový spravodajca za liberálov chcem zdôrazniť, že ten, táto správa je dobrým štartovacím momentom pre prístup k tejto juhokaukaskej oblasti. Je tu pridaná hodnota, zvýšená kvalita pre budúcnosť. Chcem poblahoželať pánu Kirilovi a myslím si, že práca všetkých Eh, politických skupín viedla k, k, k koherentnému prístupu. Myslím si, že tento rok 2010 môže byť pre EÚ a, oblasti, a krajiny tejto oblasti eh, určitým, určitou príležitosťou, pretože tie základné konflik- eh, ohniská konfliktov Abcházsko, Osecko, Náhorný, Karabach a roz, rozpory medzi Tureckom a Arménskom by sa dali aktívnejším zapájením európskej diplomacie E, priblížiť e, úspešnému riešeniu. Správa zdôrazňuje e, niečo veľmi dôležité pre našu bezpečnosť energetických dodávok. Myslíme si, že s cieľom znormalizovať bezpečnostnú situáciu v kaukaskej oblasti by sme mali rozšíriť naše obchodné partnerstvo a súčasne by sme mali sa snaž, snažiť demokratizovať a stabilizovať túto oblasť, pretože v tejto oblasti máme ešte stále e, určité totalitárne pokušenie a určité demokratické e, deficity. Musíme vytvoriť politiky a projekty, ktoré by mohli byť e, udržateľné, pretože to, čo je dôležité pre túto oblasť, To znamená, tá, tá, tá korupcia, konflikty, to treba uh, odstrániť. Ale s cieľom toto dosiahnuť musíme mať demokratickú vôľu a uh, e, správovanie veci verejných v tejto oblasti. Správa všetky tieto fakty uh, zdôrazňuje. Takisto ďalšie témy, ktoré pre EÚ sú dôležité na, ako uh, osobné práva a slobody. A myslím si, že pre EÚ a členské krajiny je dôležité strategické partnerstvo. Ďakujem. Ďakujeme pán, pani Nikole a teraz za zelených má slovo pani Lunáček. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som tiež, tak ako moji predračníci a predrečničky, chcela eh, poďakovať eh, pánovi Kirilovi za veľmi dobrú spoluprácu a myslím, že aj za vynikajúcu kvalitu tejto správy, ktorá je skutočne veľmi komplexná. Chcela by som vymenovať pár bodov, ktoré pre mňa sú veľmi dôležité. Bohužiaľ, tieto tri zmrazené konflikty, ktoré ešte stále existujú v týchto regiónoch a štátoch, sú obrovskou prekážkou pre plné uplatňovanie európskej politiky susedstva. Ale nie len tejto, ale aj v samotných krajinách, a to je relatívne jednoduché, keď máme nejakého reálneho alebo len eh, cíteného nepriateľa, tak potom ten pocit eh, robiť niečo pre krajinu, eh, prevziať zodpovednosť zo strany štátov a vlád príliš malá. Takže nevyhnutnosť zrušiť vysoké vojenské výdavky, ktoré v minulom roku ešte narastli, zmeniť na výdavky v prospech obyvateľstva v sociálnej oblasti, v kultúrnej oblasti, ale aj v otázkach Eh, ochrany životného prostredia. To sú centrálne otázky a problematika tejto správy a som rada, že sa to tam odzakadlo aj ďalší aspekt, eh, a napríklad správa Taliany o eh, gruzinsko-ruskom konflikte, o potrebe odzbrojenia, potrebe trestania trestných činov proti manipulatívnemu formovaniu histórie. To všetko treba potlačať. A ďalším aspekt demokratizácia, podpora občianskej spoločnosti, podpora menšín všetkého druhu, otázka ľudských práv. Jeden príklad. V Azerbajdžane dva mladí blogeri, ktorí vyjadrili kritiku vlády, ešte stále e, sú vo väzbe a neboli oslobodení. Sloboda médií vo všetkých krajinách je to veľký problém. To všetko sú aspekty, ktoré v tejto správe. Som veľmi rada, že sa odzrkadľujú a ja sa teším, že, tak, že pre nás všetkých je dôležitá regionálna spolupráca. No a je tu podpora z našej strany pre komisiu ďalej spolupracovať v tejto oblasti. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. Pani Lunáčika teraz so skupinou ECR, pán Tanok, vážený pán predseda. Jasne sa práve hovorí, že krajiny Južného Kaukazu, za Kaukazka sú veľmi dôležité pre Európsku úniu a nie len kvôli energetickej, energetickej bezpečnosti, Bohužiaľ, tento región je neustále paralizovaný zmrazenými konfliktami No a mm, zatiaľ posledný z nich je de facto okupácia Abcházska a Južného Osecka podľa nášho názoru na území Gruzínska. Podľa nášho názoru sa to nemôže diať a takto nemôžu pokračovať vzťahy medzi Ruskom a Gruzínskom. No a čo sa týka vzťahov s Zakovskom, tak aj Gruzinsko musí zvýšiť svoje snahy, aby realizovalo svoje euroatlantické ambície. No a naša Skupina je za uzatvorenie eh, dohody o, o voľnom obchode, o vízovej liberalizácii a ďalších krokoch na ceste integrácie Gruzínska. No aj čo sa týka Arménska, tak som veľmi rád, že záverečné znenie správy je vyváženejšie ako to pôvodné, ale aj stále mám obavy eh, z prvkov správy, ktoré sú proti alebo v rozpore oficiálne, s, s, s oficiálnym stanoviskom EÚ o Náhodnom Karabachu Arménsko sa snaží vyriešiť tento konflikt z Národnom Karabachu. A rovnako sa snaží normalizovať vzťahy s Tureckom a to je krok, ktorý mal stabilizovať Zakaukasko. Ak by len samotné Turecko reagovalo podobným konštruktívnym spôsobom, to by bolo dobré. No a ak by sa mohla otvoriť otázka hraníc, tak nie len by to uvoľnilo embargo na uh, na Arménsko, ale rovnako by to umožnilo e, ekonomickú prosperitu v tých chudobných e, regiónoch východného Turecka. Takže je to skutočne v záujme Turecka, aby sa e, dospelo k pokroku v tejto otázke. Podľa mňa Turecko nemôže odôvodňovať svoje zatvorenie z hranic s Arménskom solidaritou s Azerbajdžánom. To je tak logické, ako hovorí, že Grécko by malo uzatvoriť svoje hranice ku Grécku eh, kvôli solidarite s, s gréckými cyperčanmi. My v Európskej únie veríme v otvorené hranice, eh, voľný obchod a ako podporu solidarity a mieru na našom kontinente. Ďakujem pekne, pán Tanok. A teraz eh, za skupinu EFD na jednu minútu pán Provera. Ďakujem veľmi pekne a ja by som chcel veľmi srdečne poďakovať pánovi Kirilovovi eh, za jeho správu eh, v oblasti, ktorá je spojená s mnohými problémami, ale s veľkými príležitosťami. My eh, sme vybudovali a predpokladáme veľmi zaujímavý program partnerstva s Arménskom, Azerbajdžanom a Gruzínskom. Samozrejme, čeli tu veľkým výzvam v oblastiach energetiky, hospodárstva a politiky, ale predovšetkým v oblasti bezpečnosti. V prípade Gruzínska, eh, región náhodného Karabachu a napätia medzi Azerbajdžanom a Arménskom. Vzťah Európskej únie k týmto trom krajinám by mohol byť ešte lepší, ak by zavláda atmosféra vzájomnej spolupráce medzi týmito troma krajinami s samozrejme zohľadom na eh, územnú integritu a rezolúciu OSN, ktoré by mali byť základom riešenia konfliktov, ktoré mm, stále sú aktuálne v týchto oblastiach. Politika, ktorá hovorí o nedotknutelnosti hraníc štátov, Európska, Európska únia podporuje a nemôže to byť narúšané eh, vojenským zásahom. Ďakujem pekne. A teraz za nezaradených na jednu minútu pán Stojanov. Ďakujem pekne, pán predseda. Úvodom vám chcem povedať, dámy a páni, že spravodajca je príslušníkom politickej strany, ktorá vždy hlasovala v Bulharsku proti uznaniu arménskej genocídy, takže je zvláštne, že táto správa obsahuje aj isté protichodné miesta, ako povedal pán Tanok, napríklad pri Náhornom e, Karabachu, niektoré organizácie ma skontaktovali a povedali mi, že správa nie je skoordinovaná s vedúcimi e, osobnosťami. Nerešpektujú sa madridské kritéria, skôr naopak. Takže ja chcem takto konštruktívne e, skritizovať kolegu Kirilova, pretože si myslím, že jednostranná pozícia uh, nepomôže vyriešiť tento konflikt. Potrebujeme flexibilný prístup, ktorý by odzrkadloval náhľady všetkých. Konflikt totiž to nikdy nebude takýmto spôsobom vyriešený. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Stojanov, teraz zvyšný rečníci. Pán Winkler, minúta 30. Thank you. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Ja si myslím, že demokratizácia, právny štát, rešpektovanie ľudských práv, to sú naozaj milníky, eh, ktoré musia platiť eh, v tejto časti. Cezhraničná regionálna spolupráca v Zakaukázku zvýši aj možnú spoluprácu tejto oblasti z EÚ. Sú tu dôležité hospodárske e, rozmery, napríklad energetická spolupráca, energetická bezpečnosť, hlavne v kontexte takých e, dôležitých projektov, ktoré podporuje Európska komisia, napríklad južný ťah e, Nabuko. Kaspické a Čierne more, to je dôležité z energetického hľadiska pre EÚ a v stratégii pre Zakaukazko sa to správne uznáva. Tri špecifické prvky, ktoré by som chcel stručne zdôrazniť. Poprvé, zapojenie miestnych úradov do cezhraničnej spolupráce, pretože potrebujeme silnú regionálnu spoluprácu v Zakaukazku. Potom otázka pristúpenia k VTO Azerbajdžanu a ja si myslím, že komisia by mala poskytnúť technickú pomoc Azerbajdžanu, aby bolo možné e, ukončiť toto pristúpenie a potom v rámci technickej pomoci by sme mohli e, pomôcť bankov, bankovníctvu a finančnému sektoru v Zakaukásku, pretože to by zlepšilo podnikateľské prostredie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Winkler. Teraz na dve minúty pán Severin. Vážený pán komisár, vážení kolegovia, správa Kirilov hovorí o potrebe mať európsku stratégiu pre Zakaukásko. Ja si myslím, že naozaj takúto stratégiu potrebujeme, ale stratégia musí byť zacielená a musí mať politickú identitu. My musíme najskôr lepšie zadefinovať túto politickú identitu. Aké sú naše ciele? Stručne stabilita, otvorenosť regiónu a interoperabilita legislatívne, demokratické, politické reformy a tak ďalej. Musíme však uznať osobitosť tej, tohto regiónu vo východnom partnerstve a taktiež e, to brať na vedomie. Musíme taktiež uznať osobitosti každej jednej krajiny v tejto oblasti a taktiež k tomu vhodne pristupovať. Musíme uznať e, a zvážiť úlohu Turecka v tejto oblasti a využiť naše vyjednávania s Tureckom ako rámec na rozvoj partnerstva EU-Turecko pri e, zvládaní miestnych regionálnych výziev, A ako som už povedal, Turecko myslím, že by mohlo byť naozaj veľmi užitočné z tohto hľadiska Turecka. Musíme taktiež uznať, že región je súčasťou našeho susedstva s Ruskom, spoločného susedstva s Ruskom a musíme e, vypracovať spoločné politiky v tomto spoločnom priestore, bezpečnostné otázky, ale aj niektoré energetické e, tie by sme mohli trilaterálne riešiť a toto by nám mohlo pomôcť e, riešiť miestne tzv. zmrazené konflikty. Takže musíme brať na vedomie to, že tieto konflikty sú iba súčasťou uh, väčšieho problému. Preto by uh, to riešenie malo byť asi vo forme nejakého balíka. Myslím si, že by sme sa taktiež mali uh, dostať z nejasnosti a taktiež uznať právo na územnú celistvosť a právo na seba určenie a taktiež musíme zvážiť možné zorganizovanie konferencie o bezpečnosť pre Zakaukásko s cieľom e, vyvinúť stabilitu, teda pak pre stabilitu. Ďakujem pekne teraz na minútu pán Poreba. Pani przewodniczący, pani komisážu, ako stále sprawozdaj... Ďakujem, vážený pán komisár, vážený pán predsedajúci, ako stály e, zástupca alebo hovorca za Arménsko chcem zdôrazniť potrebu prijatia koherentnej stratégie pre e, túto oblasť zo strany EÚ. To zahrňa aj vytváranie demokracie a mieru. Musíme podporiť krajiny regiónu a e, podporovať ich v tom, aby e, prijali reformy smerujúce k voľnému trhu. Preto by mali byť čo najskôr dovršené znenia asociačných dohôd. Myslím si, že tieto z dohody pomôžu krajinám smerovať ďalším demokratickým zmenám. Ukazuje sa napríklad na príklade Gruzínska, že je to efektívny postup e, zoznamy, e, ratingy e, podnik, podnikov ukázali, že index pre Gruzinsko je 11. 11. miesto. Korupcia za Sakašviliho klesla o mnohé percentuálne body a je tu jasný dôkaz, že sú veľmi konsekventní za Sakašviliho e, pri implementácii reforiem. Ďakujeme a teraz e, pán Poselt. Vážený pán predseda, 9. mája tu v Štrasburgu sme s e, prezidentom Buzekom oslavovali 60. výročie Šubenového vyhlásenia. 20 tisíc ľudí prišlo sem a musím povedať, že Južný Kaukaz má tiež tu na alternatívu. Buď to bude čosi ako Balkán pred eh, prvou svetovou vojnou, alebo niečo také ako eh, Montana únia po druhej svetovej vojne. Táto správa eh, Kirilov smeruje k tomu druhému, k tej druhej alternatíve. Chcem dať zapravdu pánu Svobodovi. Musíme spolupracovať s týmito krajinami a tým pádom sa bude znižovať vplyv zvonka, treba e, vplyv Ruska. A preto musíme nájsť svoju cestu k všetkým trom krajinám. Podporujem Arménsko v jeho úsilí, pokiaľ ide o uznanie genocídy zo strany Osmanskej e, ríše, ale boli by oveľa vieryhodnejší, keby svoje jednotky buď stiahli, konečne stiahli z Azerbajdžanu Potrebujeme tiež konečné riešenie pre Náhorný Karabach a obsadené azerbajdžanské oblasti. Takisto potrebujeme jasnú stabilizáciu Gruzínska, pretože keď sa e, Gruzínsko rozštiepi, tak ako to chcú v Rusku, tak destabilizuje to celý región. A preto tie najdôležitejšie body sú mierové rokovania, riešenie národnostných konfliktov, ale predovšetkým tiež návrat e, vyhostených, pretože nie je predsa prípustné, aby v 21. storočí dochádzalo neustále e, k používaniu vyhostenia ako nástroja politiky Musíme tu mať väčšiu citlivosť a oveľa viac aktivity. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz na dve minúty dostáva slovo pán Palecký. E, no, Ďakujem, pán e, predseda. Chcem e, poďakovať kolegovu, kolegovi Kirilovi za starostlivo vypracovanú správu k takejto zložitej téme. Európska únia žiada aby tieto spomínané tri krajiny urobili všetko preto, aby sa stali otvorenými demokratickými a stabilnými štátmi, kde sa rešpektujú práva menšín, kde sa e, načúva e, názorom opozície. Nie je veľmi ľahké hovoriť o regionálnej spolupráci, keď vieme, že všetky tri štáty Južného Kaukazu e, sa zmietajú v zmrazených alebo celkom nových konfliktoch E, na, na, ktoré nasledovali po uh, zložitých a krvavých vojnách. To nás vedie k, nas, uh, k nasledovnému konštatovaniu vzhľadom na budúcnosť. Treba uh, dbať na to, aby sme vyriešili tieto konflikty. Juhokaukazské uh, krajiny dostanú lepšiu európsku uh, vyhliadku, len keď budú lepšie spolupracovať so svojimi susedmi a navzájom. To bude samozrejme závisiť aj, aj od týchto susedných krajín. Uh, Európska únia e, musí prevziať aktívnejšiu úlohu e, v tejto oblasti s cieľom e, bojovať proti chudobe v rámci daných programov, proti sociálnemu vyčleňovaniu, ďalej treba bojovať za zrovnoprávnenie pohlaví, ďalej výstav, pomáhať pri výstavbe školstva a inštitúcií. Treba naozaj vyvíjať všetky možné snahy, aby sme E, intenzívnili aj vzťahy e, európskych občanov s občanmi týchto, e, týchto krajín, takisto výmenu vedcov a študentov. Toto je v záujme nás všetkých. Ďakujem. Gracias, Ďakujem pekne, pán Baleckis. A teraz na jednu minútu pán Čarnecký. Pán Vážený pán predseda, dámy a páni, toto je skutočne veľmi dôležitý krok vpred ktorý robí Európsky parlament na to, aby otvoril dvere e, krajinám, ktoré sú určite európskymi a patria do Európy. Avšak toto je krok, ktorý prichádza príliš neskoro. Je škoda, že sa nám nepodarilo e, urobiť tento krok pred dvoma rokmi, keď e, ruské jednotky vstúpili do Gruzínska. Už Avšak myslím, že nie je ešte príliš neskoro a dúfam, že sa nám podarí túto iniciatívu naplniť špecifickým politickým obsahom. A ja dúfam, že parlamentné zhromaždenie Euronestu bude účinným nástrojom na podporu e, spolupráce týchto krajín. Nuž a na záver by som bol veľmi rád, aby niektorí z nás veľmi jasne prehovorili o demokracii v tom veľkom susedovi týchto krajín v Rusku, pretože nemôžeme aplikovať dvojité normy. Ďakujem pekne, pán Čarnecký. A teraz na 1,5 minúty pán Lisek. Ďakujem <clears throat> bardzo, panie przewodniczący. Panie... Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, drahé kolegyne, kolegovia. Arménsko, Azerbajdžan a Gruzinsko sú bez pochyby európskymi krajinami a európskymi národmi. Sú členmi Rady Európy a rovnako sú, e, sú súčasťou mnohých e, európskych projektov. Európska únia musí uznať právo každého národa na seba určenie, na budovanie vlastnej budúcnosti a my sa nemôžeme držať archaickej definície zón vplyvu. A teraz pár slov o teritoriálnej integrite Gruzínska. Je veľmi dobré, že Európska únia podporuje teritoriálnu integritu krajiny. Európska únia je garantom bezpečnosti v mnohých krajinách a rovnako aj v tomto regióne. Bohužiaľ, niektoré sa dohôd zo septembra 2008 niektoré z ustanovení sa neimplementujú. Ja viem, že prebiehajú rokovania v Ženeve, ale v rámci našich bilaterálnych rokovaní s Ruskom by sme mali počiarknúť túto skutočnosť. na no druhá vec, a druhá otázka sa týka víz. Ja súhlasím s komisárkou Malmstromovou, keď tvrdí, že toto je spôsob, ako spájať ľudí. No a to by malo platiť pre Gruzínsko, Arménsko a Azerbajdžan v každom prípade. Ďakujem pekne, pán Lisek. A teraz na jednu minútu pán Kutaš. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. S ohľadom na význam geopolitickej situácie Arménska, Azerbajdžánu a Gruzínska, to EÚ, Turecku, Rusku a Iránu, potrebujeme v každom prípade stratégiu pre južný pre Zakaukasko, ktorá bude e, založená na rešpektovaní ľudských práv, stabilite a bezpečnosti. E, obchodné nástroje a obchodné dohody sú jedným z nástrojov EÚ. Sem patria dohody o voľnom obchode, ktoré by určite podporili e, priame zahraničné investície, rast a zamestnanosť. Energetická bezpečnosť tiež jednou z obrovských obáv Európskej únie a Južná Zakaukaska. Potrebujeme spolupracovať v oblasti energetiky a rovnako pokračovať v rokovaniach o nábuku a potrebujeme energetické projekty efektivity a alternatívnych zdrojov na Zakaukasku. Ďakujem pekne. Na jednu minútu. Pán Koval. Ďakujem bardzo, pani všetko. Ďakujem pekne, pán predseda. Gruzinsko a Arménsko aj podľa spravodajcu dobre implementujú stratégiu susedstva EÚ, mali by sme to brať do úvahy. Vždy musíme myslieť na osobitosti každej krajiny. V tejto oblasti musíme myslieť na dopravu, kultúru, ochranu životného prostredia, spoločnosť. Vždy, keď hovoríme o týchto regiónoch hovoríme o etnických problémoch, zmrazených konfliktoch a áno, je dôležité o tom hovoriť, ale na to, aby sme mohli zareagovať na problémy tejto oblasti, musíme podporovať modernizáciu tohto regiónu. Často zabúdame na to, že Gruzínsko práve vyšlo z vojny a na zabezpečenie toho, aby sa to nezopakovalo, tak musíme e, pristúpiť k modernizácii, pretože Gruzínsko, Azerbajdžan a Arménsko majú silný hospodársky rast a treba to podporovať. Ďakujem pekne. Pán Koval, teraz na minútu a pol pán Kovačev. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som si prečítal správu Kirilov, zdôrazňuje význam EÚ v tomto geopolitickom regióne. Treba taktiež myslieť na Čiernomorskú oblasť. Ja myslím, že by sme mali na túto tému ešte hovoriť. Ja chcem vyjadriť obavy, čo sa týka spomalenia ratifikácie protokolov podpísaných v oktobri medzi Tureckom a Arménskom žiadne podmienky by nemali byť spájené s, týmto, s touto ratifikáciou, podľa mňa. Sú totiž to v záujme samotných občanov. správe sa hovorí, e, že e, vytvorenie diplomatických vzťahov a rozhovory o hraniciach sú veľmi e, dôležité, hlavne tie o Náhornom Karabachu by možno, že mali mať samostatnú, samostatné miesto. Máme skúsenosti z Balkánu a myslím, že máme skúsenosti aj z Gruzínska. Preto sme naozaj ako stvorení na to, aby sme zohrávali silnú úlohu a prosperujúci prosperujúce Zakaukasko je v našom záujme a mali by sme e, za to znášať aj istú zodpovednosť. Mm, EÚ by sa mohla stať súčasťou skupiny MIS Ďakujem. Teraz v rámci Catch the Eye sa hlásia u 8, ale neviem, či sa všetci dostanú k slovo, takže iba šiesti, aby sme mohli načas hlasovať. Pán Žižip. Ďakujem pekne. Správa o zakaukázku je dobrá. A chcem zdôrazniť, že počiarkuje úlohu, ktorú zohráva EÚ ako sprostredkovateľ a mm, taktiež ako podporovateľ hodnot v tejto oblasti. A práve to chcem zdôrazniť. E, samozrejme sú tam mnohé problémy, ktorými sa musíme zaoberať, e, hlavne územná celistvosť týchto krajín. Ale tieto krajiny taktiež musia byť posilnené z hospodárskeho hľadiska a tu môžeme ako EU pomôcť. Hlavné témy sa týkajú aj utečencov. Pán Poselt o tom už hovoril. Ja myslím, že by naozaj bolo hanebné, keby sa nám nepodarilo tieto problémy teraz vyriešiť. A taktiež treba povedať, že to nezahrňa medzinárodnú rámcovú, medzinárodný rámcový dohovor o ochrane menšín. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pán Pasku. Dnes hovoríme o veľmi dôležitej eh, oblasti, ktorá je blízko k Európe Veľmi dobre sa tu modifikujú všeobecné odporúčania bezpečnostnej stratégie. E je to stratégia, ktorá je alokovaná, kde ide o transport e, kaspického e, plynu a ropy a je tu veľmi dôle, sú tu veľmi dôležité rezervy a preto si to zaslúžuje našu, naše konanie a naše, našu rozhodnosť. Je to st- strategicky a energeticky relevantná oblasť. Tá, o túto oblasť bojujú mnohé veľmoci je tu rozštep, rozkol vnútornými konfliktami, ktoré treba e, rozmraziť. A ak Európska únia chce naozaj využiť e, potenciál Zakaukazka, musíme e, spoločne konať, nie individuálne. Musíme konzultovať svoje činnosti, hoci možno niektorí budú menej spokojní. A na toto, na toto potrebujeme stratégiu. Ďakujeme pánu Pasku. A teraz má slovo pán Watson. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán predseda, blahoželám pánu Kirilovi a pánu Kazakovi k ich práci. Naše vzťahy, ak ich vnímame len cez prízmu e, ropy a e, plynu, tak len zvýšime napätia a e, je tu potreba mieru ekonomického rozvoja v tejto oblasti to by malo poháňať našu politiku a to znamená spolupracovať s NATO, aby nový strategický koncept NATO sa používal, spolupracovať s Ruskom, s Tureckom, a s ďalšími veľmocami v regiónu, aby sme dosiahli zhodu a aby sme dosiahli naozaj priateľstvo medzi národmi a aby sme dosiahli vízové dojednania a mali by sme privítať stanovisko prezidenta eh, Medvedeva a pána Janukoviča k Moldavsku, ktoré nám ukazuje, ako mnoho sa dá dosiahnuť diplomáciou. Gratulujem pánu komisárovi Filemu eh, k, rozvojov, k vývojovým tendenciám vo východnom partnerstve, ktoré doteraz prebehli a E, postupne, ako sa bude naša spoločná zahraničná a bezpečnostná politika rozvíjať, mali by sme sa vo všetkých vzťahoch, vzťahov s Černomorskou oblasťou ďalej posúvať a rozvíjať. Ďakujem. Ďakujeme pán Watson. A teraz má slovo pán Breda. Ďakujem, vážený pán komisár, vážený pán predsedajúci. Pánu Kirilovi by som chcel poblahoželať a poďakovať za spoluprácu na tejto správe. Sú tu dva body, ktoré chcem zdôrazniť. Poprvé, demokracia. Pán Poselt predtým hovoril, že krajiny v tejto oblasti musia spolupracovať. Tieto krajiny môžu spolupracovať, ak Azerbajdžan, e, Gruzinsko a Arménsko budú štátmi, kde bude e, vláda práva a kde bude právny štát, pluralita a tieto krajiny môžu týmto len získať. Druhý bod sa týka energetiky. Chcem zdôrazniť, akú dôležitú úlohu e, Gruzinsko a Azerbajdžan zohrávajú ako krajiny e, bohaté na prírodné zdroje. Ide o diverzifikáciu dodávok energií. Pre Arménsko je dôležité, aby sa podielalo na týchto projektoch a takisto na dopravných projektoch. A z tohoto pohľadu klížové, e, kľúčové slovo je transparentnosť. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz má slovo pán Mölcer. Um Ďakujem veľmi pekne, keď hovoríme o závislosti. A na to, aby sme zmenšili závislosť Európskej únie od Ruska, tak z južného, zo Zakaukaska by mal prichádzať plyn do do Európy. Tento región je veľmi dôležitý. Nie je to len najväčšie prekladisko pre ropu a plyn, ale tiež to koliduje a stretávajú sa tu záujmy Ruska a Európy. A chcelo by v tom zohrávať úlohu aj Turecko. Na to potrebujeme uzavrieť pakt stability Stabilita tohto regiónu je aj v záujme Európskej únie, avšak tento zámer nemôžeme prenechať Turecku, pretože inak vznikne nový druh závislosti, a dokonca aj nové nástroje nátlaku na EÚ zo strany Turecka. No a už teraz um, mocenské boje o zásoby a dodávky dodávky plynu spomalujú pro, projekt Nabucco. Ja dúfam, že projekt South Stream bude lepší na to, aby kaspické zdroje sa nestratili v Číne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Melcer. A teraz dostáva slovo pán Paška. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, zástupcovia arménskej administratívy ma včera upozornili, že v predloženej správe o potrebe stratégie Európskej únie pre Južný Kaukaz v časti týkajúcej konfliktu v Náhodnom Karabachu sa objavili formulácie ktoré nie sú v súlade s oficiálnym postojom európskej únie z ustanovenia vyhlásenia prijatého ministrami zahraničných vecí všetkých členských štátov obse ako aj z ustanovenia vyhlásenia ministrov krajín obsp vydaného v aténach. two decembra two thousand and nine najmä body eight a ten obsahujú formulácie ktoré nezodpovedajú madridským princípom dohodnutým medzi zmluvnými stranami v rámci minskej skupiny obse ak budú uvedené body prijaté v navrhovanom znení mohli by sa stať vážnou prekážkou pre ďalší pokrok v procese mierového urovnania konfliktu v náhornom karabachu. preto si v záujme umožnenia objektivizácie uvedených výhrad dovolím navrhnúť zvážiť jednu z dvoch uvedených možností buď vypustiť sporné ustanovenia z predloženej správy alebo odložiť hlasovanie o tejto správe na neskorší termín tak aby naši kaukazskí priatelia získali čas a mohli európskemu parlamentu vysvetliť svoje postoje k predkladanej správe. ďakujem. Ďakujeme pán Paška. A teraz má slovo pán komisár. Much, uh, Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Vážené poslankyne, vážení poslanci, posledný rečník, pán Paška, had a very important point. Ehm, Paška. But let me make because of the time to... Poukázal na dôležitú vec a dovolte mi teraz eh, krátke pripomienky. Poprvé, ja myslím, že máme stratégiu. Už a stratégia je pomocou východného partnerstva pomôcť týmto trom krajinám približiť sa k EÚ. Oni v podstate hovoria, čo najbližšie po druhé, myslím, že máme na to príslušné nástroje. Tieto nástroje sú asociačná dohoda, dohody o hospodárskej integrácii, mobilita, vízové otázky, no a v neposlednom rade tiež iná Európska únia. Európska únia, ktorá by mohla skombinovať prístup spoločenstva s prístupom spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. No a tretia pripomienka, ja sa teším na ďalšie diskusie so všetkými poslancami a poslankyňami Európskeho parlamentu o balíčku susedskej politiky, kde by sme mohli hovoriť tiež o otázkach alebo otázke, či tá koncepcia čo najbližšie k EÚ potrebuje nejaké inštitucionálne definície. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz dostáva slovo spravodajca, pán Kirilov. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Opätovne ďakujem veľmi pekne za eh, všetky pripomienky a spoluprácu. Ďakujem tiež za podporu, ktorú som dostal od väčšiny kolegov, ktorí vystúpili. Chcel by som tiež eh, poďakovať pánovi Kazakovi za eh, názory jeho výboru a rovnako za príspevky výboru ITRE, z ktorých mnohé sa odrkadli v správe. Rovnako ďakujem e, sekretariátu a mnohým expertom a MVOčkám, ktoré s nami spolupracovali a hodnotne prispievali. A rovnako by som chcel dodať ešte jednu vec. My by sme mali rovnaké princípy uplatňovať vždy. Ja som si vypočul určitú kritiku zo strany niektorých kolegov. Treba si však uvedomiť, že parlament by nás nepodporil, ak by sme hovorili o teritoriálnej integrite a, a seba určeniu Gruzínska musím povedať, že princípy, ktoré sa uplatňujú, sú najlepším princípom pre vzťahy. Ja dúfam, že rada a komisia zohľadne odporúčania parlamentu v tomto texte a príjmu komplexnú stratégiu EÚ voči Južnému Kaukazu. A rovnako by som chcel tiež upozorniť, že komisár File v dobrom čase navštívil tento región. A tiež by som chcel poďakovať pani baronke Eštanovej, ktorá tiež išla na návštevu tohto regiónu a snažila sa predísť konfliktom. Príjmeme rozhodnutie z minulého týždňa rady o, o, o rokovaní o smerniciach a o, o uzatvorení dohod o voľnom obchode s tými troma eh, krajinami, pretože zlepšenie vzťahov s týmito krajinami je veľmi dôležité. Je najvyšší čas, aby sme zabranili negatívnym vývojom tendenciám a eskalácii násilia v tomto regióne. Inak eh, riskujeme opätovné splanutie konfliktov, čo nemôžeme prispustiť. Eh, eh, Európa sa musí poučiť, pretože integrácia je jediným spôsobom, ako sa vyrovnať s minulosťou a investovať do lepšej budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne a vážený pán Kirilov. Ja by som chcel oznámiť ešte jednu vec a potom budeme hlasovať.